plenárne zasadnutie by som rád vyjadril moje úprimné e, e, mm, by som chcel vyjadriť e, sústrasť národu Guatemaly k tragédii, keď v stredu minulý týždeň došlo k požiaru v sociálnom dome pre maloletých v San Jose Pinola. Očakávame, aké budú výsledky vyšetrovania, aby sme poznali príčiny tejto tragickej udalosti a aby boli vyšetrení eventuálni zodpovední, keďže išlo o deti a maloletých, jednoznačne mali byť lepšie chránení. Ako viete, minulý týždeň sme oslávili Medzinárodný deň žien. Ten táto oslava by nemala byť len takou retorickou príležitosťou, kým ženy budú naďalej obeťami násilia a diskriminácie, nutených manželstiev, budú vylúčené z pracovného života. My budeme musieť a musíme naďalej bojovať, aby sme potvrdili rešpekt ich základných práv. Na mimoriadnom zasadnutí výboru FAMS